Dámy a páni, drahí kolegovia, dostávame sa e, k záverečnému bodu e, dnešného stretnutia. Mohol by som poprosiť ctených e, kolegov pána Butikofera, aby ukončil svoje diskusie o budúcnosti Európy predovšetkým vzťahov EÚ a Sávskej Arábie, takže srdečne privítajme jeho veličenstvo Adal eh, uh, eh, eh, minister pre zahraničné vzťahy kráľovstva Sávskej Arábie. Vítajte eh, v výbore AFED. Pál Bera je mi cťou privítať vás v našom výbore, eh, aby sme sa rozprávali o politickej a bezpečnostnej situácie v Perskom eh, zálive. Sú tu znepokojivé trendy, sledujeme zvyčujúce sa napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom. Pre stabilitu regiónu a pre náš svet e, deeskalácia je e, veľká nevyhnutnosť. Tiež nás zaujíma váš názor, e, pokiaľ ide o vzťahy s Katarom. Ehm, dúfame, že kríza e, Rady pre spoluprácu Perského zálivu skončí čoskoro a potom e, situácia, e, závažná situácia v Jemene, čo je najhoršia humanitná kríza v Jemene a nemá v dohľade žiadny koniec v súčasnej situácii. Čiže aké sú, prospekty, aké sú perspektívy konca ukončenia tejto e, krízy. A na záver chcem zdôrazniť, že Európsky parlament monitoruje situáciu blogera Rajfa Badaviho, ktorý je e, držiteľ Sacharovej ceny z roku 2015 a štvrtýkrát začal hľadovku v septembri 2019. Zdôrazňujeme dôležitosť e, Um, splnenia žiadosti udelenia um, kráľovskej milosti pre ňa. Uh, je mi veľkou cťou a potešením byť tu s vami znovu a teším sa na našu diskusiu. Viem, že máte obmedzený čas, čiže budem stručný. Náš región je zaujímavý región s veľkými výzvami, ale aj dôležitý región. E, e, sú tam tri náboženstva. E, náš región sa ťahá troma kontinentmi, má najväčšie zdroje a čelíme veľkým výzvam. Jemen Eh, Izrael, Palestína, eh, potom aktivity eh, Iránu, či už je to Africký hor, Líbia, Sahel, Palestína, Pakistan, indinsko-pakistanské napätia a náš cieľ je čeli všetkým týmto výzvam úspešne, aby sme sa mohli naďalej koncentrovať na naše vnútorné e, záležitosti. E, záleží nám na e, vývoj v našej krajiny, na implementácii E, cieľov 2020 chceme znižiť nezávislosť, zvýšiť nezávislosť e, na rope, chceme investovať do mládeže, e, chceme mať kultúru, inovácie, technológie našich ľudí, inovačný systém, chceme bojovať proti extrémizmu a mať kultúru tolerancie, aby sme boli schopní poskytovať príležitosti mladým ľuďom, ktorí z ktorých 70 je 70 nášho obyvateľstva sú mladí ľudia pod vekom 30, ktorí potrebujú príležitosti, aby excelovali v procese, aby sme boli schopnejší a aby sme lepšie čelili problémom okolo nás. Prebiehajú veľké spoločenské zmeny, ktoré prispejú e, do tejto oblasti, pokiaľ ide o otázky disegregácií, e, e, zábavy, rekreácie, práva žien. Ženy konečne môžu šoferovať, ženy môžu cestovať bez povolenia, ženy majú prístup k pozíciám vo verejnom sektore, ženy môžu Eh, mať tie isté mzdy za, eh, prac, za pracovné miesta, ktoré vykonávajú muži eh, na trhu práce. Potom ešte je toho viac, na čom pracujeme. Reformujeme vzdelávací systém, Zameriame sa na Armask, aby sme zabezpečili, že eliminujeme extrémizmus. No a ľudia sú stále tolerantnejší, inkluzívnejší, modernejší. Ehm, samozrejme, dochádza k chybám, ale ehm, chceme E, tieto napravovať, aby sme zlepšili situáciu v našom kráľovstve pre našich občanov a už začíname vidieť konkrétne výsledky. Vidíme zlepšenie e, zahraničných investícií do Sádskej Arábie počas uplynulých rokov. Toto sú veľké navýšenia e, z hľadiska podnikateľov, ktorí založili podniky v Sádskej Arábie, čo je, čo je dobrý znak ich dôvery v Sádskú Arábiu a Ehm, aj v reformný proces, aj vo budúcnosť Saudskej Arábie ehm, naše ministerstvo e, zaznamenalo 39 e, podnikateľov e, v našej krajine sú ženy. Toto sú dôležité štatistiky. 50 študentov sú ženy, čiže snažíme sa reformovať každý aspekt našej spoločnosti, lebo je to vo veľkom záujme Sávskej Arábie. No a čo sa týka otázky Kataru, ako ste spomenuli, tak e, máme problém e, s podporou Kataru e, kvôli extrémizmu a terorizmu, s podporou Kataru poskytovanie výkupného, poskytovanie podpory teroristických organizácií, potom <clears throat> máme problémy s tým, že Katar sa zamiešava do našich domácich záležitostí a dúfame, že budeme schopní e, zmeniť ich správanie, aby e, e, postupovali ako no, normálna krajina. Využívame mediálne platformy, využívajú naše mediálne platformy na propagovanie e, nenávisti e, v čase, kedy my sa snažíme toto eliminovať. Čiže e, je potrebné, aby zmenili postoj aby sa vzťahy zlepšili. E, potom e, e, dopad krízy je minimalizovaný tým, že ministerský výbor sa stretáva, tým, že fungovanie Mm, vojenského výcviku e, e, nie je ovplyvnené touto krízou, čiže chceme e, zabezpečiť imunitu GCC a nechceme, aby tento konflikt spôsobil krízu. Pýtali ste sama na túto krízu, ale ide o právny systém a ten je nezávislý u nás a je to nezávislé rozhodnutie a súdy rozhodnú, čo sa stane a myslím, že teraz sa zastavím a e, teraz e, e, si vypočujem vaše otázky, lebo nechcem ovládnuť celú diskusiu. Ďakujem vaše veličenstvo a ďakujem aj veľvyslancovi Sádskej Arábii, ktorý je častý návštevník Európskeho parlamentu. Kolegovia, máme približne pol hodinku na výmenu názorov s našimi hostiami zo Sádskej Arábie. Prosím, naznačte, e, či sa chcete vyjadriť e, za EPP. Najprv Michael Gáler. Ďakujem, vítajte pán minister e, v našom výbore. chcel by som sa vám poďakovať za vysvetlenie toho, aká je vaša vnútroštátna agenda počujem slova zmierňovania, e, tolerancie. Želám vám všetko dobré v tomto úsilí, predovšetkým pokiaľ ide o práva žien, ktoré e, ste spomenul. Ja by som chcel vyjadriť želanie, aby tento duch tolerantnosti a umierenenosti bol e, exportovaný aj tam, kde Saudská Arábia financuje e, mešity v zahraničí. E, teda nehovorím, že e, to všetko robí vláda. Sarajevo, Tunis, Islamabad, kamkoľvek prídem, mi povedia, že je niečo financované Sádskou Arábiou a ešte stále je to takéto radikálnejšie krídlo. Čiže ak máte domácu pozitívnu agendu umiernenosti a tolerantnosti, tak by ste ju mohli vyvážať kamkoľvek vyvážate toto aj do zahraničia. Moja otázka sa týka nie bezprostredných vzťahov eh, Sáudskej Arábie a eh, tých eh, problematických susedských krajín, ale z dlhodobého hľadiska. Mm, či by ste súhlasili s tým, čo sme mali pred 40 rokmi v Európe, Rada bezpečnosti a rozvoja a spolupráce vo vašom regióne, čo by zahraňalo e, všetky dotknuté krajiny. No a tým pádom by ste všetci boli e, povinní usilovať sa o spoločnú budúcnosť a mierovú budúcnosť. E, nie je toto, čo si, o čo si sme sami usilovali bez akýchkoľvek obmedzení a nakoniec sme z toho ťažili všetci. Ďakujem za ST Maria Arena. Ďakujem. Mám niekoľko otázok ohľadne ľudských práv. 1. februára 2018 Európsky parlament prijal uznesenie naliehavé, pokiaľ ide o situáciu obrancov práv žien v Saudskej Arábii a najmä militantov, ktorí sú doteraz zatknutí bez udania dôvodu a podmienky ich zatknutia E, vyvolávajú kritiku. Čo si myslíte o oslobodení týchto militantov, ako aj o právo e, žien riadiť auto, pretože zákon bol schválený. Ja si myslím, že už je možné tieto militantky oslobodiť. Po druhé, e, Sacharová cena Haj Chadavi, ktorý prijal sa dostal Sacharovovú cenu v roku 2015, je vo vezení od roku 2012, jeho zdravotný stav je znepokojujúci a my e, chceme vyzvať, aby bol oslobodený zo zdravotných dôvodov. Myslíte si, že je to možné? Európsky parlament o to požiadal. Druhé otázky sú politické, týkajú sa Jemenu. 24 miliónov Jemenčanov, z toho 12 miliónov detí závisí od humanitárnej pomoci Máme tu štokholmské dohody a my ich vítame. A vzhľadom na angažovanosť e, Saudskej Arábie v procese udržateľného miera. E, po tretie, Irán. Aká je, aký je postoj Saudskej Arábie, pokiaľ ide o deeskaláciu situácie medzi USA a Iránom? Ďakujem. Ďakujem, Maria Arena. Irena van Wiese. Ďakujem. Vaša excelencia, podobne ako pani Arena, a ja som tu v mene podvýboru pre ľudské práva. Ja si uvedomujem, že bol dosiahnutý pokrok v Saudskej Arabii, najmä pokiaľ ide o práva žien. Ďakujem za to. E, musím však spomenúť 13 aktivistiek, ktoré boli zadržané v polovici roku 2018 a kvôli aktivizmu ich čaká trestné stíhanie. E, veľa sú to aktivistky, ktoré sú proti zákazu e, e, žien šoferovať auta. Vieme, že 5 týchto aktivistiek je stále vo vezení. Všetkých týchto 5 mien je ešte stále vo vezení. My často používame bezpečnostné argumenty na ospravedlnenie zatýkania, ale niektoré tieto ženy boli obvinené v roku 2019, potom ich kontaktovali medzinárodné organizácie ako Amnesty International, po druhé preverili saúdske orgány správy o zlom zaobchádzania, mučení Al-Haslum a ďalších aktivistiek a po tretie Al-Lužejn a Al-Nasima Eh, sú držané v izolácii od začiatku roku 2019. Ďakujem Irina von Wiesen za zelených. Eh, želá si niekto iný vystúpiť, Hanna Neumann. Ďakujem. A moje dve kolegyne z podvýboru pre ľudské práva už upozornili na porušovanie ľudských práv a preto ako predsednička pre delegáciu pre arabský poloostrov sa zameriam na možnú spoluprácu. Vaša návšteva prichádza v okamihu eskalácie v dôsledku vraždy generála Soleimányho. Eskalácia môže byť rýchla, takže je v našom spoločnom záujme, aby v budúcnosti k takejto eskalácii nedošlo ale ten konflikt, ktorý súvisí so zabitím generála Solejmányho, nie je vyriešený a pani Mogherini sa snažila o regionálnu E, konferenciu so zapojením Iránu, Iráku, Rady GCC. Podporuje to aj e, Jozef Borel a preto sa chcem spýtať, ako vnímate potenciál takéhoto regionálneho prístupu v tejto chvíli. A je to teda aj iránska iniciatíva. A ďalšia vec. V prejave ste spomenuli veľa vecí, ktoré vo vašej krajine plánujete. Obnoviteľná energia, stabilita regiónu, stabilizácia Jemenu, rovno žien, sloboda prejavu. Áno, to, sú, to je krásny zoznam. Videli sme aj konkrétne kroky, ktoré ste urobili, ale bolo by možné urýchliť tento pokrok Myslíte si, že je možné, že môže dôjsť k takémuto pokroku? Ako by mohla EÚ a Saudská Arábia e, spolupracovať, aby k tomu urýchleniu došlo? A ešte vraveli ste o umiernenej, tolerantnej a inkluzívnej spoločnosti. Aj tento cieľ zdieľame. Ďakujeme pani Neumann za EKR. Priamo pred nami Jeffrey Van Orden, nech sa páči. Ďakujem, pani, pán predseda. Vítajte, pán Alčupír. Veľkou hrozbou v regióne je Irán. Ďalšia e, silná regionálna e, mocnosť na severe od vás je Turecko, kľúčový spojenec NATO. Vnímate nejakú možnosť, ako vylepšiť vzťahy medzi Saudskou Arábiou a Tureckom. Ďakujem, ďakujem, Jeffrey. Za GUE, pán Kolugu, nech sa páči. Vy budete asi vystupovať po grécky, áno, prečo nie? E, ak môžem hovoriť po grécky, tak samozrejme budem vystupovať po grécky. Ak nie, tak budem hovoriť po anglicky. Pán minister, mm, vy ste e, povedali veľa krásnych slov, všetky boli určené Európskemu parlamentu, ale zároveň ste vraveli o slobode prejavu, o právach žien, ale ženy sú u vás väznené práve preto, že bojovali za svoje práva. A vy ste teraz prišli do Európskeho parlamentu a pritom je tu pán Padávi, ktorý dostal Sacharovovú cenu. To je najvyššia cena, ktorú venujeme aktivistom za ľudské práva a tento pán je stále vo väzení. Mali ste nám niečo povedať aj o tomto e, prípade alebo o Jemene. Tam vieme, že tam dochádza k humanitárnej katastrofe a e, Saudská Arábia by tam mala dostať svojej zodpovednosti. Rovnako aj pokiaľ ide o zapojenie do občianskej vojny, o tom sme však nič nepočuli. No a na záver my v Európskom parlamente máme sme veľmi znepokojení vraždou novinára ho Konečne e, sa začal proces A my tu vnímame priame zapojenie vedenia Saudskej Arábie do tejto vraždy. Ja sa za to ospravedlňujem, ale vy nám k tomu musíte povedať viac, musíte nám povedať, k čomu došlo. Agenti boli usvedčení a zdá sa, že konali z vlastného e, popudu na vlastný poput. Ale sú tu kritici ktorí už vyjadrili svoj nesúhlas s vašim postupom. Dobre, kolegovia, teraz uzatvorím zoznam rečníkov, pán Austrevičius, a týmto uzatváram týmto e, zoznam. David, nech sa páči ako prvý. Ďakujem, ďakujem, excelencia. Aj napriek tomu, že v Saúdskej Arábii prebieha e, proces, je tam aj veľa Európanov a my máme problémy s neustálým politickým zatýkaním. Vysoko postavení členovia kráľovskej rodiny ako princ Abdulan sú zadržiavaní bez riadného procesu ako Abu Agdail a Raul Badawi, ktorý má dlhoročný trest odňatia slobody a ten si odpikáva. E, chcete sa prosím vyjadriť k tomu, ako tieto e, procesy s kľúčovými predstaviteľmi vášho režimu prebiehajú? Pán Basesku, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pán minister. Ja mám komplikovanú otázku, ale možno dokážete na ňu odpovedať. Vo vašom regióne prebieha boj o dominanciu medzi Iránom a Saudskou Arábiou. Ale nakoniec, akú výhodu to prinesie saudským Arabom, ak zostane Irán e, v tejto súťaži o dominanciu v regióne. Ďakujem, pán Basesku. A teraz Martin Howard. Ďakujem, pán predseda, pán minister, vaša excelencia. Ja som navštívil váš región, mal som tam veľmi zdvorilé prijatie, avšak Human Watch Voc hovorí vo svojej správe o e, zatýkaní, obťažovanie tých intelektuálov, ktorí dali verejne najavo svoj e, názor a ich zastrašovanie o situácii v oblasti mimovládnych organizácií, o tom, že ste popravili 184 osob, čo je najviac od začiatku monitorovania, z toho 34 ľudí e, v apríli 94 cudzých štátnych príslušníkov, traja z nich boli ešte v dobe trestného činu v mladiství a v mnohých týchto prípadoch sa hovorí o mučení alebo o nespravodlivom procese. Pani Arena už hovorila o Alžina Eleflui, Nasima Asada a ďalších ženách, ktoré sú väznené za trestné činy, ktoré by u nás takto chápané neboli. Ďalšia kolegyňa hovorila o Raifovi Badawim, ktorý je vo vezení za to, že spustil liberálnu sieť ako liberál a to mi prípada ešte viac znepokojujúce. Ak chcete, aby Saudská Arábia e, bola vnímaná ako umiernená spoločnosť, tak budete sklamaní, pretože sa tak nestane, kým Saudská Arábia nezačne riešiť tieto flagrantné porušovania ľudských práv. Máte najhoršiu históriu porušovania ľudských práv vo svete. Ak si želáte, aby sme vás vnímali ako priateľov a spojencov, tak to sa musí zmeniť. A teraz nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem, pán minister. Vítajte v Európskom parlamente. Vítame E, všetky hostia, úprimne s nimi hovoríme a ja sa o to pokúsim aj vo vašom prípade. Vo vašom projejave som našiel veľa sľubného a prajem vašej krajiny čo najviac pozitívnych zmien smerom k tolerancii, umiernenosti a dodržiavaniu ľudských práv. Ale od obdobia, keď je Raif Badavi vyhral Sacharovovú cenu, je vo vezení a čaká na súd. A my budeme neustále požadovať jeho bezpodmienečné prepustenie. Musíte pochopiť, že my nezmokneme a nestihneme, až kým sa Raif Badavi neocitne na slobode i aj v Saudskej Arábii. Po druhé, pán minister, veľmi rád by som počul vaše vyjadrenie eh, ohľadne súdu E, v prípade brutálnej e, vraždy novinára Šachku Džiho, ku ktorej došlo e, na vašej ambasáde. Išlo o mimoriadnú surovosť voči tejto osobe a to si žiada vaše vyjadrenie, pán minister. A dúfam, že s tým so mnou súhlasíte. Európska únia ako demokratická únia sa teší partnerstvu so Saudskou Arábiou ale e, dúfam, že si uvedomíte, že tam aj isté záväzky. Kolegovia, ďakujem za otvorené a úprimné otázky. A vaša excelencia, pán minister, nech sa páči, dávam vám slovo na odpoveď. Ďakujem pekne, začnem tou politickou časťou, pokiaľ ide o Jemen. Je to vojna, ktorú sme my nezačali. My sme očakávali prechod v krajine smerom k lepšiemu. A čo sa dialo? zabíjali sa ľudia a začal sa teror. Zatvorili svojho vlastného zvoleného prezidenta a my sme intervenovali na pozvanie legitímnej vlády v Jemene 9 mesiacov potom, čo začala teda tá vojna. A my sme žiadali akékoľvek možné riešenie politické, všetko bolo jednoducho odmietnuté treba povedať, že Hútovia e, nereagovali na naše e, výzvy. E, robia všetko preto, aby ich obyvateľstvo trpelo. My sme vyčlenili 14 miliard dolárov, humanitárna forma pomoci viac ako ktorákoľvek iná krajina. Hútovia ukradli túto pomoc a financujú tým vojnu a nikto nehovorí o tom. Hutovia položili milióny mín, ktoré zabíjali veľké množstvo ľudí. A nás očierňujú. Takže fundamentálne tu je problém, pokiaľ ide vnímanie tohto obrazu. Pokiaľ ide Martin Griffith, apelujeme na to, aby sa vyriešila situácia politicky. Pracujeme na deeskalácii tejto situácie. Hutovia E, znížili počet útokov voči Saudskej Arábii a takisto sú tu opatrenia, ktoré sa týkajú s posilňovaním bezpečnosti, hlavne v prístavoch a letiskách. Dúfam, že teda na tomto môžeme niečo stavať a že sa takýmto spôsobom to politické riešenie zlepší. Ale to, že my sme zodpovední za vojnu v Jemene, to nie je správne. My sme to nezačali, začali to hútovia to sú tí, ktorí spáchali všetky tieto ohavnosti, nie my. A na toto sa jednoducho zabúda. Ďalšia časť, ktorú by som chcel spomenúť, Irán a zmier na konferencii. Od 79. vidíme zo strany Iránu iba smrť a zabíjanie. My sme im vystreli ruku priateľstve a nikde nás to neviedlo. Zavraždili našich eh, diplomatov, zautočili na našu ambasádu snažili sa vyhodiť do vzduchu naše zariadenia v Saudskej Arábii. Destabilizujú Kuwait a Bahrajn, Jemen, Saudskú Arábiu, šíria sektárstvo a vychádzajú z presvedčenia, že pokiaľ ide o exportovanie revolúcie, môžu postupovať ďalej. Neveria v zvrchovanosť národov, myslia si, že všetci predstavitelia Šia patria pod Irán. Kto by to akceptoval? Oni neveria v princíp nevmiešavania sa, sú najväčším sponzorom terorizmu zo svetového hľadiska, preto máme problém s Iránom. Preto máme my problém s Iránom. A preto, ak Irán zmení svoj prístup, tak budeme mať niečo, na čom sa bude dať stavať. Ale pokým to neurobia, tak čo máme dosahovať? Hovoríme už 40 rokov s nimi od roku 79 z minulého storočia. Nikde nás to nepriviedlo. Máme demonstrácie v Iráne, máme aj e, demonstrácie v Iraku proti vplyvu Iránu. Toto sú všetko reakcie na agresívne politiky Iránu v regióne. A preto ten tlak na Irán musí pokračovať na to, aby Irán zmenil svoje správanie, a dodržiaval pravidlá, ktoré sa týkajú medzinárodného poriadku, ktoré boli stanovené v minulosti. Ľahko si človek sadne v Bruseli a povie, prečo sa vy nezhovárate, pretože na vás nestrieľajú raketami, nemáte zabíjaných diplomatov, nevyhadzujú vám do vzduchu ambasády, nemáte šírených teroristov vo vašej krajine. Toto je náš problém s Iránom a toto je problém, ktorý má aj svet s Iránom. Máme tu problém GCP, to treba vyriešiť, máme otázku podpory Iránu v prospech terorizmu, to sa musí zastaviť a máme tu aj problém, pokiaľ ide o balistický program. A musia sa rozhodnúť Iránčania, či chcú mať revolúciu, to znamená neracionálny akt, alebo chcú byť národným štátom. A chcú byť národným štátom, tak by sa tak mali aj správať, predtým, než kto bude s nimi sa môcť hovárať. Takže toľko k iránskej záležitosti. Pokiaľ ide otázku extrémizmu a exportu extrémizmu, my si myslíme, že toto je určité posolstvo. Máme charity, ktoré fungovali v Afganistane a v krajinách Balkánu. Zistili sme, že to boli teda extrémisti a my sme to zastavili. Odsudili sme financovanie terorizmu a nedovolujeme, aby ľudia šírili nenávisť v Sádskej Arábii alebo mimo Sádskej Arábii. A a ľudí, ktorí to robia, potrestáme. Pretože je jedno, kde šírite netoleranciu, vždy sa to vráti a otočí proti vám. A cieľom týchto radikálnych extrémistov nie je Brusel, je to Meka. To je centrum islamu. Takže pre nás snaha bojovať proti tým, ktorí šíria extrémizmus a terorizmus. Snažíme sa na tom pracovať s našimi partnermi, aby sme bojovali proti týmto ľuďom. Máme problém s moslimským bratstvom, ktoré sa šíri po celom svete, ktoré sa snaží e, povaliť vlády, podporuje extrémizmus a nás za to očierňujú. Ja si myslím, tieto otázky už sme tom hovorili. To je jednoducho minulosť a posolstvo z minulosti. A treba sa pozrieť na realitu. My sme to hlavnou obeťou a my v tejto oblasti sa snažíme niečo riešiť. Úloha Európy v našom regióne je veľmi dôležitá. Máme spoločnú históriu, máte politické skúsenosti, mi hospodárskú moc a všetky tie oblasti, ktoré som na úvod spomenul, Európa zohráva kľúčovú úlohu, či ide o Jemen, či ide o Sýriu, či ide o Irak, vo všetkých týchto oblastiach a nie len teda pokiaľ ide o finančnú úlohu, ale aj vojenskú úlohu. Máte mužov a ženy, ktorí bojujú proti Daešu. A napríklad v Sýrii a v Iraku máte mužov a ženy, ktorí ako vojaci bojujú za to, aby bola stabilita v Afganistane. Máte vojakov, ktorí bojujú za to, aby e, ste porazili Boko Haram v Afrike. Máte veľa vojakov, ktorí bojujú proti pirátom v niektorých častiach sveta, takže musíte pokračovať vo vašej zaangažovanosti v týchto regiónoch. Pokiaľ ide otázku ľudských práv, spomenul som vám, že pokiaľ ide o saudský súdny systém. Náš súdny systém je nezávislý, to si vyprosím, a nedostávame ľahko nejaké lekcie o tom, ako by sme mali u nás mať justičný systém. Keď sa pozriete na niektoré z týchto problémov v minulosti, ktoré tu boli, to je vlastne dopad týchto veľkých problémov, ktoré e, vlastne viedli k tomu, že sa u vás rozvinul systém demokracie. Ten neprišiel z večera do rána. Práva E, neprišli z večera do rana. Prestavte, prestavte nás poučať a začnite s nami spolupracovať. Máme súdny systém, ktorý je nezávislý a neumožníme nikomu, aby to spochybňoval, ako to funguje. Takže my sme zvrchovanou krajinou, my nie sme nejakou banánovou republikou a my rešpektujeme rozhodnutia nášho justičného systému. A pokiaľ ide o rozhodnutia alebo pozorovania Human Rights Watch, Human Rights Watch v minulosti v Sádskej Arábii postupoval kontradiktorne. Mali sme tam skupinu radikálnych kazateľov, ktorí v 90. rokoch kázali a obvinili nás z toho, že dovolujeme nenávistné príhovory. Keď sme ich zatvorili, tak nás obvinili, že upierame právo na vyjadrenie sa tak jedno alebo druhé. Nemôžeme robiť obidve veci naraz. Boli sme v kontakte s organizáciou Human Rights Watch, prišli do Európskej Arábie opakovane, ale nič čo počúvajú od nás, nezapracovali do svojich správ. Otázka, že traja ľudia boli popravení, to ste mi spomenuli, ktorí spáchali tieto skutky ešte ako tínejdžeri, to nie je pravda. My nedávame trest smrti ľuďom, ktorí spáchali ako mladiství. My ich ani nedávame do väzenia. My ich dávame do rehabilitačných centier na maximálne obdobie 10 rokov a potom môžu, dokonca môžu byť pre, vypustení aj skôr, ale my ne, netrestáme trestom smrti ľudí, ktorí spáchali stresný skutok ako mladiství. Máme takú situáciu, sú tu takéto klebety, že Saudská Arábia ide popraviť niekoho, kto spáchal trestný čin ako 15-ročný alebo 14-ročný, ako náhle E, táto osoba bude 18-ročná, tak e, ju popravíme. Takýto, takáto klebeta alebo nepravda viedla k veľkým problémom. Tento mladý muž nikto, nikdy nebol e, odsudený na trest smrti, pretože ten trestný skutok, ktorý spáchal, spáchal ako mladiství. Takže máme tu situácie, kde niekto spácha trestný skutok ako 16-ročný alebo 17-ročný a v týchto prípadoch títo ľudia ako 20-roční, 21-roční spáchali tre- vážne trestné činy a boli súdení za to, čo spáchali, keď už boli plnoletí. Ale médiá a niektoré z týchto organizácií za práva ľudí poukazujú, na predchádzajúce trestné skutky a hovoria, že títo ľudia boli odsúdení na trest smrti za to, čo spáchali ako 16-roční a to nie je pravda. Takže treba sa vrátiť k týmto problémom. A pokiaľ ide o ženy, tých zadržiav, tie zadržiavané ženy, a pokiaľ ide o Džamáša Čušči, to je veľmi e, bolestivé pre Sávskú Arábiu, pretože bola to veľká chyba a my za to budeme platiť veľa rokov ešte na to doplácať. Spojené štáty americké Malia Bugrej. Vedel o tom predstaviteľ v Iraku, to boli americkí vojaci, ktorí boli na americkej základne alebo na základne kontrolované Američanmi. Vedel o tom minister alebo prezident, nevedeli, čo spravili, preskúmali to, e, potrestali ľudí, urobili opatrenia na to, aby sa takéto veci neopakovali. Toto robia krajiny a to robíme aj my v prípade Jamala Shukshi pokiaľ ide 80. roky. V 80. rokoch Oliva North, Ivan Contra, myslel si, že, e, myslel si, že Ronald Reagan chcel zauradovať proti Irančanom. Čo sa urobilo? Vyšetrilo sa to a už urobili sa opatrenia, aby sa to neopakovalo. Či mi veríte, alebo nie, e, to je vaša vec. Takto my riešime veci. A je to veľmi bolestivá situácia pre nás, ten súdny proces alebo rozsudok, pokiaľ ide o hlavný súd, je k dispozícii. Pravdepodobne tu bude odvolanie a uvidíme, ako právny proces tým naloží. Pokiaľ ide o vraždu Jamala Šukšia. A pokiaľ ide o ďalších zadržiavaných, ako som povedal, skutočne my neakceptujeme nejaké e, poučenie, ponaučovanie. My máme vlastný systém právny a my sa ho budeme držať a Takýmto spôsobom sa veci teda riešia. A my vás nepoučujeme o, o vašich zákonoch, nepoučujeme vás o tom, ako treba pristupovať k, menš- k menšinám alebo utečencom, ani ohľadne toho, čo ste urobili v našom regióne v minulosti. Vy ste zvrchované krajina, my sme priatelia a spojenci a spolupracujeme na dôležitých veciach, ale nemôžete tu sedieť a poučovať zvrchovanú krajinu o otázkach, keď tie informácie, ktoré máte, nie sú úplné. To nie je správne, to nie je v poriadku, keď sa takto správate k priateľom. Mám pocit, že som už sa všetkému venoval. Pán minister, pokiaľ ide o Turecko, Turecko je veľká krajina, dôležitá krajina v regióne. Máme obchodné vzťahy s Tureckom. Máme určité otázky, pokiaľ ide o Turecko, pokiaľ ide o zaangažovanosť v Sýrii pokiaľ ide o to, čo robí v Líbii a snažíme sa robiť všetko v tom duchu, aby sme mali čo možno najlepšie vzťahy a aby sa Turecko stalo zodpovedným hráčom v rámci regiónu na to, aby mohlo prispievať k stabilite. Kolegovia, predtým, než sa poďakujem našemu hostovi, dovolte mi stručnú